bodu programu je uzavretá, bude sa hlasovať neskôr dnes. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu programu, ktorým je uznesenie výboru FAM. Je to hospodársky a sociálny výbor a ide o priepasť medzi rodmi. Nejde tu o hlasovanie do deadline sa nikto neprihlásil, takže podľa našich e, pravidiel toto stanovisko bolo potvrdené. E, ďakujem vám. Prechádzame na posledný bod